Dámy a páni, poprosím vás, usadte sa, musíme začať s našim spoločným zasadnutím troch výborov. Výboru DV, DRUA a AFET. Vážení kolegovia, Ešte raz chcem všetkým zapriať príjemný dobrý večer. Dovolte mi začať spoločné stretnutie dnes večer troch výborov, ako som už spomínala. Je pre mňa naozaj veľká čest, že môžem spolupredsedať spolu s mojimi kolegyňami, pani Lindou McEwen, ktorá je predsedničkou výboru pre rozvoj, a pani Elenou Valenciano, ktorá je predsedničkou podvýboru pre ľudské práva. Toto stretnutie, ktoré organizujeme každý rok, s laureátmi Sacharovovej ceny pre slobodu myslenia. Som naozaj veľmi rada, že dnes večer tu môžem privítať pani Nadiu Murad, a pani Lamiu Haji Bašar. ktoré sú laureátkami Sacharovovej ceny za rok 2016. Rovnako by som veľmi rada privítala aj jedného z dvoch ďalších nominantov, ktorí boli na tom poslednom zozname, a síce Mustafu Džemileva, a potom Kan Dündar, posledný finalista, bol tiež pozvaný na dnešný večer, ale malské problémy s cestou do Štrasburgu a pevne veríme, že sa k nám pridá neskôr. Pán Džemilev, vy máte k dispozícii aj tlmočenie v rúštine. Takže budete mať potom príležitosť vystúpiť veľmi stručne na záver nášho stretnutia. Rovnako by som chcela privítať aj nášho kolegu, kolegu pána Davida Campbella Benermana, ktorý je predsedom našej delegácie pre vzťahy s Irakom a síce z krajiny, odkiaľ dve laureátky našej ceny pochádzajú. Dovolte mi teraz e, ešte pripomenúť všetkým, že Európsky parlament udeloval Sacharovovú cenu za slobodu myslenia od roku 1988 jednotlivcom alebo organizáciám, ktoré prostredníctvom svojich e, skutkov, myslenia alebo svedectiev pripomínajú, ako je kľúčové pre demokratický život v krajine rešpektovať a chrániť ľudské práva a základné slobody. Počas mnohých rokov táto cena sa stala jednou z najkonkrétnejších vyjadrení nášho kolektívneho a prierezového zapojenia všetkých politických strán v oblasti ochrany a propagácie ľudských práv a zároveň ako podporu pre tých, ktorí bojujú za slobodu a spravodlivosť každý deň všade vo svete. Je stále tak veľmi veľa miest vo svete, kde jednotlivci aj skupiny ľudí musia naďalej denodenne bojovať za tieto základné práva, za možnosť um, určovať svoj vlastný život a svoju vlastnú budúcnosť. Tento neustály boj na toľkých mnohých miestach vo svete neustále preukazuje, ako veľmi cenný a dôležitý je tento rámec a zároveň ako jednoducho môže byť narušený alebo zničený v zložitom období, keď čelíme jednej kríze za druhou, od vysokého e, toku utečencov až po terorizmus, nemali, sme, nemali by sme byť, nemali by sme podľahnuť pokušeniu obmedziť alebo oklieštiť ľudské práva, ktoré, za ktoré sme bojovali tak tvrdo len preto, aby sme e, podporili našu bezpečnosť. Vážení kolegovia, dnes e, Máme tu poctu, že môžeme byť s dvoma nositeľkami Sacharovej ceny, paňou Nadejou Murad a paňou Lamiou Hadži Bašar a spolu s ňou si uctívame všetkých tých, ktorí bojujú dennodenne vo svojich lokálnych komunitách alebo e, širšie vo svete za ľudské práva a takýmto spôsobom im priznávajú ich všeobecne univerzálny charakter. Rada by som vás ešte informovala, keď to ešte nie je práve ten správny moment. Teraz by som rada odovzdala slovo mojej kolegyni, pani Elene Valenciano, ktorá je predsedničkou podvýboru pre ľudské práva. Elena, nech sa páči, máš slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne všetkým kolegom a kolegyňam za to, že dnes večer sú prítomní, za to, že dnes môžeme byť v prítomnosti dvoch mimoriadných žien dvoch žien, ktoré e, Európsky parlament poctil Sacharovou cenou za rok 2016. V horách na severe Iraku, na hraniciach s Tureckom, žije alebo bojuje za prežitie malá náboženská menšina, sú to jezidi, ktorých korene e, majú viac ako 4000 rokov v histórii. Neustále neuznávaní, neustále prenasledovaní, e, boli, e, sú neustále na tých najčiernejších stranách histórie. Sú to obete prvej dokumentovanej, e, prvého dokumentovaného prípadu genocídy v 21. storočí. Islamský štát alebo Daesh v rámci svojej pseudonáboženskej identity, ktorú e, ktorou zaštiťuje svoje násilie, túto komunitu vytýčilo za osobitný cieľ svojho násilia s cieľom ich úplne eliminovať alebo úplne vykoreniť utrpenie, ktoré prežívajú jezidi, um, sú práve zosobnené príbehmi Lamie Mašar a Nadie uh, Murad. Oni boli vytrhnuté z pokojného sveta a svet, ktorý poznali predtým, dnes už neexistuje. Ich rodiny takmer už neexistujú do veľkej časti. Boli vystavené mučeniu, fyzickému aj psychologickému, ktoré slova bohužiaľ alebo našťastie nedokážu opísať. Ale dnes sú tu dokázali prísť až sem do Európy, dokázali sa postaviť na svoje nohy. Táto cena nie je za ich utrpenie, táto cena je za ich odvahu. Táto cena nie je za to, že boli e, obeťami sexuálneho otroctva, ale preto, že dokázali prekonať túto minulosť, pretože dokázali priznať e, základné hodnoty. A priznať hodnotu aj týmto ženám znamená, že si uctíme tisíce iných žien, ktoré pod vládou eh, Daešu na severe Iraku a v Sýrii prežívajú utrpenie takmer nepredstaviteľné musíme pomáhať tým naj, eh, naj, najviac postihnutým, najviac zabudnutým, najviac prenasledovaným. A to je práve cena, eh, to je práve účel Sacharovej ceny. A Európsky parlament má čest, že môže udelovať túto cenu a ľuďom ako je Nadia a Lamia, pretože sú to mimoriadne vynimočné ľudské bytosti, ktoré dokázali nájsť silu bojovať za svoje rodiny, za svoj národ, za svoje, e, za svoje priateľky, za ostatné ženy, za všetkých, pretože sú tu príkladom e, odvahy a ľudskej dôstojnosti my všetci musíme neustále zabezpečiť alebo bojovať za to, aby sila hlasu týchto odvážnych žien dokázalo, dokázali sme šíriť tento hlas všetkým, ktorí bojujú za svoje denodenné prežitie a aby nikdy už viac žiadna žena nemusela prežívať to, čo prežili oni. Ďakujem všetkým pekne za pozornosť. Thank you, Elena. Ďakujem pekne Elena za to, že si nám pripomenula to, čo sa udialo a zároveň prečo sme dnes udelili túto cenu. A zároveň chcem obom povedať, že tento parlament vám udeluje túto cenu preto, lebo ste naozaj prežili veľmi ťažký boj a chceme, aby ste vedeli, že sme na vašej strane, na vašej strane pri boji za, boji za vašu dôstojnosť a pri boji za ľudské práva. Takže bez ďalšieho meškania by som naozaj chcela vyzvať vás, aby ste teraz vystúpili pred našim výborom. Nech sa páči. Neviem, ktorá pôjde prvá, pani Murat alebo pani Bašar. Pani Haži Bašar, nech sa páči. الصبح سيادكم جو بي بوف هونيرال في دارين موجودين وش بو في خلاطي Chcem vám všetkým veľmi poďakovať. Som naozaj veľmi rada, že sme mohli dostať e, túto cenu. Táto cena preukazuje, že ste za nami, ste na našej strane, že nás podporujete a že nám neustále poskytujete pomoc.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 máme naozaj potrebu takejto bezpečnej zóny alebo bezpečného nárazníkového pásma. Bez, vaš, bez takejto zóny, bez vašej podpory sa nedokážeme vrátiť do svojej domoviny. وزلامد ما بكجن زاروكن ما عقلوان بغايرين بمناسر دين خوا Uh, we cannot return back to our... Nemôžeme sa vrátiť naspäť do pôvodných našich území bez vašej podpory, pretože uh, je tu vysoké riziko, že naša komunita bola zmasakrovaná a naše ženy budú zotročené, znásilnené, naše deti budú prevychované, budú im vymité mozgy, takže naozaj potrebujeme podporu. هزارە کاتێت وەکەم هەینە نەبەس ئەزم و هەکە نادیە بتنێ هەزارایت وەکەم هەینە یکرن I am one of the... Ja som jedna z jezických žien, ktoré boli zotročené Dajšom a sú tisícky podobných žien ako ja alebo Nadia, ktoré sa stali obeťami teroru اف جایزه زخار فشمره قواتک اما زنا بس نه ها راست بنا في منو نادیا بس نه اش مهردو کافتنی راش همو جنه اوزا اوزا روکو و ایت هاگا دلم لی هاتی کرن و زخ... Sacharová cena je naozaj obrovským posilnením pre nás obe, ale to nie je cena len pre nás dve to je cena pre všetky obete, pre všetky ženy, ktoré sa stali obeťami Daešu. Eh, eh, Ďalšia vec, ktorú by som chcela spomenúť, je, že po oslobodení Šinganu bolo odhalených mnoho masových hrobov a nikto ne, nevyšetruje alebo ne, neskúma tieto masové hroby nášho národa. Chcem naozaj všetkým veľmi pekne poďakovať za udelenie tejto ceny, ale naozaj pevne verím, že zvýšite podporu a pomoc pre našu komunitu. جنین مال دست داعش خلاص بوين الكردستان الكامبادا حالي وان قلقي خرابة ženy a deti nášho národa, ktoré prežili ISIS alebo ktoré dokázali utiecť, žijú v Kurdistane vo veľmi zlých táboroch, vo veľmi zlých situáciách. دتنێل چی ژیدا شادر هەینەل چی ژیدا حالێوان گەلەکە پیسە في سنة زاروك ئامەدرەسێ يا مدرسة ونا و ونا تشتە Also, eh, the Yazidi, rovnako ako aj eh, jezidskí eh, ľudia, ktorí ešte stále žijú v horách, žijú v veľmi zložitej situácii. Deti nemajú žiadne školy, do ktorých by mohli chodiť. That... Pevne verím, že nám pomôžete obnoviť tieto oblasti aj nám ako národu.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

شعلاجة نفسي وجسدي رب وطريقي مكاري الزركب مش عالمي را بانجري من داعش بيجم Before I start, I would like... Kým začnem, chcela by som poďakovať štátu Baden-Berg Martin Putenberg, ktorý sa ujal tisícov uh, utečencov a podporil ma v práci, ktorú teraz robí. I think, uh... Nie veľa ľudí na svete si uvedomuje možno, čo Daesh robí a čo skutočne predstavuje. Daesh eh, je eh, pyšný na zločiny, eh, ktoré pácha zločiny proti ženám a deťom.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 to všetko bolo zničené. E, Tomuto neuniklo veľa jezidských rodín. Každá prišla pri najmenšom o jedného alebo dvoch členov, buď boli zabití alebo zotročení. مش مجلس الأمن ده من ده سبيكر مش هذا خداه هتان هاجين ja som začala túto prácu, e, keď som e, prišla do Nemecka. Najskôr som predložila svoje svedectvo Bezpečnostnej rade. قالك Myslím, že už som bola vo viac než 20 krajinách. Stretla som sa s prezidentmi a poslancami a ďalšími úradníkmi.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 Hovorila som o zločinoch spáchaných Daešom a povedala som mnohým, že sa už nechcem vrátiť a e, že sa hambím za to, čo musím hovoriť. More than 40 Objavilo sa v jednotlivých oblastiach, ktoré boli oslobodené viac než 40 hrobov so ženami, e, deťmi. Mnohé z nich e, sú zanedbané a nie sú e, chránené. A dôkazy sa stratili. أقلياتها مكارد بيكها منطقة كآمن كالسهل النينة ما بيت شكرن جاءوا خلقيت كب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 odídu zo svojich oblastí v dôsledku e, genocídy a systematického znásilňovania. Nemali by byť e, obviňovaní za to, že sa vydali na cestu migrácie do Európy. Niektorí ľudia hovoria, že koniec Daešu sa blíži e, v Sýrii, ale ja hovorím, že to tak e, nie je. Síce odchádzajú z oblasti a sú vytlačovaní z tej oblasti, kde sú, ale treba s nimi ešte zúčtovať. هر هروسا خوشك دا همو ضحية عالم همو كيش وكز كلكش وممنونة Chcela by som všetkým poďakovať za Sacharovovú cenu. Táto e, cena je zdrojom radosti a šťastia v každom stane v Kurdistane, v Turecku a v každom, e, v každom tábore alebo všetkých e, častiach sveta. Sme veľmi radi, že táto cena prináša potešenie ľuďom v týchto zložitých dobách. Kým teda dám slovo kolegom, tak e, chcem požiadať pána Davida Kambeda Banemana, predsedujú delegácie pre vzťahy s Irakom, aby povedal niekoľko slov o tom, čo robia ohľadom situácie v Iraku. Pán Campbell, e, máte slovo. Ďakujem pani predsednička za tento úvod a ja som veľmi rád, že môžem privítať našich e, hostí e, tu v parlamente. Iracká delegácia bude mať formálne stretnutie v druhej polovici tohto týždňa a vy budete hostiami tohto stretnutia ako viete, Irak je kolískou civilizácie Ehm, Babylon, Babylonia, ehm, Bagdad, Sýria, Mezopotámia. A má, mali sme tu už e, zástupcov mnohých komunít, Sýrčanov, e, Turkmenov, kresťanov a samozrejme jezídov, ktorí veľmi trpeli a e, v rámci delegácie sme si vypočuli veľa veľmi smutných príbehov. Napríklad som stretol ženu, ktorá prišla o všetkých eh, štyroch eh, synov a v dôsledku spáchaných zverstiev. Je to obrovská obeď a my toto všetko berieme veľmi vážne, ako aj snahu zničiť eh, Daesh. A my sme ako členovia výboru navštívili tú prednú líniu Pašmergov 15 kilometrov od e, Daešu a samozrejme e, ten oslobozovací boj je veľmi ťažký, sú tam e, samovražední atentátníci a podobne. Takže ja som skutočne veľmi rád, že ste prišli a blahoželám vám k Sacharovovej cene a určite sa teda ešte znova stretneme v rámci našej delegácie tento týždeň. Ďakujem vám. Well, well, thank you very much. Ďakujem vám. A teraz, kolegyne a kolegovia, otváram priestor pre rečníkov najskôr koordinátori a potom ostatní kolegovia. Takže pán Kríp za skupinu EPP maximálne 3 minúty. Ďakujem, pani predsedníčka. Ja prejdem do polštiny, ak dovolíte. Ja chcem podziękować v imeniu Chcel by som sa poďakovať v mene našej politickej skupiny. Chcem sa poďakovať eh, týmto dvom odvážnym ženám, ktoré zastupujú jazyckú komunitu pani Nadia Murat a pani Lamia Hadí Bačar. Tie totiž zažili nepredstaviteľné veci. O sebe nám toho povedali veľmi málo. Stratili svojich najbližších, príbuzných a tieto zážitky pritom nezlomili ich osobnosť. Sacharová cena je cenou za slobodu myslenia. Takto označuje Európsky parlament túto cenu, ktorá nesie meno profesora Sacharovova. Myslím si, že táto cena ani nie je schopná napraviť všetko to, čo ste vy museli zažiť vy a je celá vaša komunita, ale aj ostatné komunity a národnostné menšiny, ktoré sú v područí tzv. islamského štátu. Tieto menšiny sú prenasledované jezidi, kresťania, ale taktiež iné náboženské komunity. Stavky z nich boli nutené utiecť aby predišli mučeniu. Vo februári tohto roka na návrh našej politickej skupiny EPP sme pri rozprave videli, že tam ide o genocídu. A tieto činy musia byť aj riadne potrestané, musia ich vyšetriť Medzinárodný trestný e, tribunál. Už máme dosť zistených svetkov týchto činov. Ďakujeme za vaše výpovede aj za to, čo ste urobili preto, aby sa zverejnili tieto fakty, tak aby celý svet o nich vedel. Máme aj iných, eh, ktorí eh, boli ocenení eh, turecký novinára, ale aj pán Džamilev, ktorý je tu tiež medzi nami. To sú ďalší finalisti. Tieto ceny je to E, vedúci predstaviteľ krymských Tatárov, e, nedávno na konferencii vo Varšave e, to vystihol veľmi trefne. Ja som veľmi rád, že on je v úzkom kruhu laureátov tejto ceny a povedal som si, že by on mal získať túto cenu. A on sa vyjadril, že by túto cenu mali získať nepochybne tie dve odvážne ženy. A za tieto slova podľa mňa si zaslúži pán Mustafa Džamilev naozaj je mimoriadne uznanie. Sam osobiste znal profesora bo viem... Ja osobne Mám skúsenosti eh, z Polska, ktoré bolo pod, područou Sovietskeho zväzu a aj u nás eh, Tatári zažili eh, toho veľa. Máte samozrejme problém v tom, že sa nemôžete vrátiť do svojej domoviny. Preto si myslím, že všetci tí, ktorí sú v úzkom okruhu kandidátov na Charovú cenu, aj keď sa z nich nestali laureáti, sú súčasťou skupiny ľudí, ktorí sa zasadzujú za ľudskú dôstojnosť a za právo slobodu myslenia. Blahoželám vám, obom laureátkam, ale aj všetkým ostatným, ktorí boli v tom konečnom výbere na udelenie Sacharovej ceny. Ďakujem teraz e, pán Panceri za socialistov. Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som povedať v mene skupiny socialistov a demokratov, ke som veľmi, že som veľmi hrdý na to, že môžeme e, dnes e, Nadiu a Lamiu e, tu privítať. Sú tu s nami, aby tento rok prevzali Sacharovú cenu Európskeho parlamentu v prvom rade. Chcem ešte ale aj prinúť privítať eh, ďalších dvoch eh, finalistov eh, pána Džamileva a Dinanca a to pretože takisto bojovali za ľudské práva, majú našu podporu a solidaritu. Nadia Lamia, vy ste prežili tie najstrašnejšie chvíle, ktoré ľudská bytosť môže v živote zažiť. Všetci v tejto miestnosti obdivujeme e, váš postoj morálne, e, vznešený postoj. Vy ste premenili svoju, e, svoje postavenie obetí na postavenie tých, ktorí bojujú proti zverstvám Dajšu, ktorý systematicky decimuje ženy a jezickú komunitu. A to už e, v roku 2014 e, sa prejavilo, e, keď bojovníci Daješu dobili oblasť, v ktorej žili jezické, jezickí obyvateľia. A toto je skutočne to, čo robil Daesh, je synonymum zločinu e, proti ľudskosti, zločinu e, proti ženám. E, jezidi v dôsledku toho, čo sa stalo, sa presunuli do Iraku a Sýrie a tam je naďalej v pozícii ľudí, ktorí sú vlastne uväznení na tomto území vy ste upriamili pozornosť e, na hrôzy, e, ktoré nie sú len súčasťou e, vojny, ale sú súčasťou určitej stratégie, ale sú to v prvom rade vojnové zločiny a ako také ich treba potrestať. Táto cena bola udelená v roku 2014 doktorovi Mugavemu za boj proti zločinom proti ľudskosti v Kongu. My musíme v každom prípade dosiahnuť to, aby tí, ktorí páchajú takéto zločiny, boli e, potrestaní a aby Bezpečnostný výbor OSN e, nakoniec e, dostal týchto páchateľov takýchto zločinov pred Medzinárodný trestný súd, tribunál. Tento parlament vo štvrtok ráno schváli naliehavé uznesenie o vojenských silách v Iraku Eh, drahé laureátky Sacharovovej ceny. Ja by som vám chcel ešte raz v mene našej skupiny mm, poblahoželať za vašu odvahu a dúfam, že táto eh, cena vám dá ďalšiu energiu a silu pre ďalší boj, eh, ktorý je tak dôležitý pre celú jezickú komunitu. Ďakujem. Um, thank you. Ďakujem pekne, teraz Charles Tanek za ECR. Ďakujem, srdečne vítam a ja, naše hostky, v mene skupiny ECR, tretej najväčšej skupiny v Európskom parlamente, chcem privítať eh, pani Murát a pani Džibašar. A tiež srdečne aj pána Džemilova, ktorého poznám už istý čas a, eh, komu som mal možnosť poďakovať sa, aj keď vystúpil na schôdze našej politickej skupiny v Bruseli keď nám približilo situáciu krymských Tatárov. Chcem zablahoželať eh, našim jezickým hostkám za to, že boli nominované a tiež im blahoželám k úspechu, k tomu, že zvíťazili po výbere a že sú nositeľkami Sacharovej ceny za rok 2016. Spolu s kolegom David Kabelo Bendermanom sme zhruba pred rokom navštívili iracký Kurdistan a s veľkou radosťou som podporil požiadavku, s ktorou sa na mňa obrátili, keď som vedol túto delegáciu, pán predseda Barzany KI, z KIG sa na mňa obrátil s požiadavkou. Ja som um, vychádzala z toho, že aj jezidovia sú etnicky prepojení s kurdami. Bol som požiadaný ich predstaviteľom, aby som loboval v Európe u vlád členských štátov vo Veľkej Británii, aby sa upriamila pozornosť na túto tému tiež na úrovni veľvyslancov, aby sa e, predstaviteľi slavského štátu dostali pred ten medzinárodný trestný tribunál z dôvodu porušovania princípu ľudskosti a tiež z dôvodu zločinov proti ľudskosti, aby sa zodpovedali za tvoje činy a tiež, e, aby sa zodpovedali za pokus o genocídu voči jezidom. Musím povedať, vážny pán Panceri, že z dosť nejasných dôvodov som nedostal nejaké konkrétne informácie. Dúfam, že um, najmä niektoré hlavné mestá, a teda Paríž a Londýn, zmenia svoj postoj, keďže sú členmi um, Bezpečnostnej rady OSN. Ja ako predseda priateľov Kurdistanu v Európskom parlamente som za posledné niekoľko rokov už prijal viacero eh, predstaviteľov jezických delegácií vrátane E, jedného pamätného stretnutia s pešmerkými bojovníkmi e, jezidov, e, ktorí tiež podobne ako naše hostky trpeli v područí islamského štátu a bol som veľmi zarazený a neuveriteľne na mňa zapôsobila ich odvaha z oči voči neopísateľným zločinom islamského štátu, počínajúc znásilňovaním e, žien až po vraždenie ich najbližších rodinných príslušníkov pred ich vlastnými očami. To je niečo, čo sa v podstate neobjavilo od druhej svetovej vojny. Obe naše laureátky osobne e, zažili násilie islamského štátu a som presvedčený o tom, že sú veľkými šampiónkami preto, že upozornili na jezickú komunitu celý svet, že budú naďalej pomáhať najmä ženám a deťom, ktoré sú naďalej v zajatí a ktoré sú zotročované v štáte a ktoré teraz v tejto chvíli sú v Rake, v Mosule a v iných eh, častiach, ktoré kontroluje eh, Daesh, eh, sú vystavené hrozným činom. Teda dúfajme všetci spoločne, že sa dočkáme zastavenia tzv. islamského štátu po tom, čo Mosul Raka sú stlačenou medzinárodnou koalíciou a že sa zastaví tá pliaga islamského štátu, a že e, islamský štát bude porazený a že sa e, odstráni z tohto regiónu čo najskôr. Ďakujem. Ďakujeme pekne, celkom iste všetci kolegovia súhlasia s týmito ostatne vyslovenými slovami teraz pani Becera mene Alde. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca drahá Nada, Nadia, drahá Lamia. Vitajte. Neviem, či som to správne vyslovila v vašom jazyku, ale v každom prípade vitajte. Držíme vám palce, bola to veľmi dlhá cesta, ale ste tu. A je dôležité, aby ste naďalej svietili ako majáky v tme. Nadia si asi možno spomenie na prvý deň, keď sme sa stretli, to bolo vo februári v Bruseli. A E, práve preto som bola poznačená už toto krátke obdobie tvojim odhodlaním, tvojim nadšením a tvojim nasadením. E, veľmi uznávam tvoju zodpovednosť, e, možno oveľa neskôr si mala možnosť poznať ty mňa. Tvoje svedectvo je trvalou inšpiráciou pre moju dennú dennú prácu v parlamente. Ďakujem veľmi pekne. Od dňa, keď som ťa stretla, Nadia, som vedela, že musím využiť všetky nástroje, ktoré mám k dispozícii, aby som vám pomohla vo vašej, vám a vašej skupine, vašej komunite, preto som bola rada, že môžem predstaviť vašu kandidatúru na Sacharovú cenu. Je to naozaj unikátny, silný, obrovský príbeh, ktorý umožňuje, aby celý e, svet spoznal vašu históriu a zároveň vám dá ekonomický nástroj, aby ste dosiahli vaše ciele. A síce e, dostať pred e, Medzárodný trestný tribunál tých, ktorí páchajú trestné činy proti jezickému národu ale to nestačí. Je dôležité, aby ste eh, aj vy rozprávali príbeh o tom, eh, čo ako Európska únia môže pomáhať. Vy ste prežili neuveriteľné utrpenie. Eh, to zvládli ste a zdá všetko, čo dokáže človek zvládnuť a pritom to prekonať. A dokázali ste z toho vybudovať niečo silnejšie a väčšie, než len vy same aby ste dokázali obrániť základné práva nielen vaše, ale vášho národa, aby ste dokázali dostať váš príbeh pred najväčšie svetové inštitúcie a najvyššie inštitúcie spravodlivosti a hľadať spravodlivosť tam, kde sa dá nájsť. Európska únia, Nadia Lamia, je postavená na príbehoch barbarstva, na prekonaní histórií dvoch obrovských svetových vojen, utrpenia väčšieho, ako si ktokoľvek vtedy vedel predstaviť. A to práve vďaka odvážnemu, odvážnym príbehom odhodlaniu jednotlivcov. Viktor Hugo to vyjadril veľmi pekne jedného dňa príde deň, keď e, bomby budú nahradené e, múdrosťou, na, na, múdrosťou a svedectvom toho, čo Európa potrebuje. Tým, čo bude jedného dňa e, spoločný senát Európy, tak ako to je aj Národné zhromaždenie pre Francúzsko. A vy ste nádejou pre slobodu, pre rovnosť, pre rešpekt pre, voči ľudskej dôstojnosti a základným ľudským právam. A vy, Nadia, Lamia, predstavujete lepšie ako ktokoľvek iný tie hodnoty, za ktoré Európska únia bojuje a práve preto si túto cenu zaslúžite. Dovolte mi e, uzavrieť to svojim záväzkom voči vám, voči jezickému národu. Táto cesta sa len začína. Sú stále viac ako tisícky žije na detí, ktoré sú v sexuálnom otroctve. Idú po tej ceste, po ktorej ste kráčali kedysi vy. A viete, že moje nasadenie je obrovské, aby som mobilizovala členské štáty v tom, aby vás oslobodili. A práve preto, aby sme vás sprevádzali aj na ceste k Medzinárodnému trestnému tribunálu. Ako podpredsednička podvýboru pre ľudské práva vám chcem poďakovať za vašu odvahu v tomto boji. Chcem vám poďakovať za to, že ste príklad pre svet, pre vy, svet a Európa potrebuje viac nadí, viac lamí, potrebujeme viac um, nositeľiek Sacharovovej ceny. You, Ďakujeme pekne. Pani Beržia, nech sa páči. Mari Kristín, nech sa páči, máš slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. A ja by som e, chcela vysloviť potešenie z toho, že vás tu vidím medzi nami tento týždeň, keď ste si prišli prevziať Sacharovú cenu. Chcela by som tiež, tak ako aj ostatní, sa pridať e, k tým, ktorí spomenuli aj dvoch ďalších, e, ktorí boli nominovaní, pán Čandundar a Mustafa Džemilev. Myslím si, že všetci títo nominovaní by si boli zaslúžili Sacharovú cenu. Existuje množstvo dôvodov, prečo ste práve vy získali toto ocenenie e, kvôli tomu, čo ste si zažili jednak tým, že ste ženy potom kvôli svojmu náboženstvu a tiež e, preto, že jezidové sú kurdi v etnickom zmyslu. Nebudem opakovať to, čo už kolegovia povedali predo mnou, popisovať všetky tie hrozné činy, ktoré ste zažili, pretože tým, že sa to opakuje, myslím si, že za každým sa vám vráža dýka do srdca a myslím, že to nie je e, celkom správne. E, islamský štát sa dopušťa zločinov proti ľudskosti, došlo k vojnovým zločinom, taktiež došlo k, došlo k vraždeniu žien. V mene našej politickej skupiny GUE NGL by som chcela oceniť vašu odvahu, tiež to, že ste sa odhodlali pracovať preto, aby boli uznané činy z minulosti, tiež sa snažíte oslobodiť e, tých, ktorí sú ešte stále v rukách barbarov a tiež, že sa snažíte angažovať prospech mieru, pretože tento región naozaj potrebuje, aby sa čo najviac ľudí otvorilo mieru, prekonajú so všetky možné spôsoby instrumentalizácie, ktoré sme často svedkami. Teda ešte raz vám blahoželám a ďakujem za odvahu, ktorú ste prejavili. Myslím totiž, že táto odvaha je naozaj príkladná. Ďakujem pekne a za zelených, ak sa nemýlim, pani Lochbiller a pani Hautala sa podelia o 3 minúty, ktoré sú v dispozícii. Nech sa páči. Ďakujem. Budem hovoriť po nemecky, ak dovolíte. Srdečne vás vítam a ďakujem vám obom, pani Murát aj pani Hadži Bašar, za to, že ste e, napriek zločinom, napriek utrpeniu, ktoré ste si zažili, e, že ste schopné verejne hovoriť o svojich eh, zážitkoch a že bojujete za to, aby ostatné ženy boli oslobodené. Pán Gžip sa odvolal na uznesenie z februára tohto roka. Ešte na úvod diskusie, tam sme sa zaoberali situáciou v Iraku. A v tomto uznesení žiadame, aby keď dôjde k politickému procesu v regióne, aby sa by naložilo úsilie trvalého riešenia aj pre vašu domovinu, najmä čo sa týka etnických a náboženských menšín. Aby to tam bolo popísané, dúfam, že aj vy sa budete môcť podielať na tomto procese. Vyjadrili ste sa, pani Murad, že je pre vás dôležité, aby páchatelia boli eh, identifikovaní a aby sa museli poslať pred spravodlivosť. Tento týždeň máme uznesenie, kde žiadame, aby dôkazy, ktoré sa našli v masových hroboch, aby sa zaistili, a v tomto uznesení tiež žiadame, aby iracký štát, iracká vláda konečne uznali štatút a podpísali štatút trestného súdu. Parlament eh, sa už eh, týmto zaoberal a teraz naozaj eh, musí prijať potrebné opatrenia iracká vláda. A ešte, keďže pochádzam z Nemecka, sa chcem poďakovať Badensku, Württembersku, tak ako aj vy, myslím si, že je správne, že štát prijal 600 žien a zároveň v dohoku samotnom podporuje univerzitu, aby tam sa venovala pozornosť traumám eh, v rámci štúdia medicíny a psychológie. Myslím si, že Európska únia sa tiež musí eh, pozornejšie pozrieť na Severný Irak. Koľko ľudí tam zažilo to úplne najhoršie. Mali by sme im štedro pomáhať eh, aj v e, oblasti medicínskej a psychologickej terapie. Ďakujem. Pani Hautala, ďakujem pekne. A ja by som chcela privítať pani Nadiu Murad a Lamiu Hajibašar tu v Európskom parlamente. Vy ste boli pritomní aj na schôdzi e, výboru Júri a tiež výboru pre práva žien, keď sa hovorilo o tom, ako dostať týchto krutých zločincov z Islamského štátu pre spravodlivosť. A jedna z možností, o ktorej sa hovorilo, bola, že by sme mm, mohli e, zvážiť možnosť e, mimo územnej jurisdikcie. Niektoré členské štáty totiž e, majú zločincov z Islamského štátu, ktoré išli, ktorí išli bojovať ako zahraniční bojovníci a ktorí sa možno vrátili späť. Toto by bolo zrejme najreálnejšie krátkodobé riešenie, ako postaviť týchto zločincov pre spravodlivosť a ďalej, 104 poslancov Európskeho parlamentu v apríli už napísalo list pani Mogheriniovej, ktorá je akousi ministerkou zahraničných vecí Európskej únie, aby aj Európska, aby ste aj vy ako národ, ako komunita popísali svoje skúsenosti s genocídou. Tiež sme pripomenuli pani Mogheriniovej v septembri našu požiadavku, zatiaľ sme nedostali jej odpoveď. Možno teda tento týždeň pani Mogheriniova by nám mohla niečo k tomu povedať bližšie. Je to totiž veľmi vážna téma a musíme e, zaistiť, aby zločinci boli postavení pre spravedlivosť. E, keď sa hovorí o genocíde, tak ešte o to viac. Thank you, thank you very much. Um, Fabio Castaldo. Pán Castaldo. Thank you. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca. <clears throat> Rovnako aj ja samozrejme nemôžem e, nezdielať privítania slova, ktoré hovorili moji kolegovia, ktorí vystúpili predo mnou, e, Nadia Lamy, ja som naozaj veľmi rád, že som mohol byť tu večer e, pri vašom svedectve a naozaj slova, ktoré oceňujú vaše obrovské odhodlanie, patria aj Mustafovi, Mustafovi Džemilovovi, ale aj pod ďalšiemu kandidátovi, ktorý nemohol byť večer e, tu s nami. Ehm, tak aby boli svedectvom ehm, boja za slobodu informácií v Turecku, čo je tak dôležitý boj a zároveň to niečo hovorí o dôležitosti vzťahov medzi Európskou úniou a Tureckom. Vaše príbehy sú príbehmi otroctva, sexuálneho otroctva navyše a práve v tomto smere ehm, sa to vás nedá ani slovami zopakovať, ale treba povedať niečo oveľa a To je nedostatok zdrojov, ktoré sú pridelené voči e, bojom tam, kde je najväčšie riziko. A to je zo strany celého medzárodného spoločenstva. To je také nezúčastnené močanie. E, najprv tu vlastne nie sú žiadne slova a potom ani nie žiadny medzárodný tlak. A treba povedať, že už príliš dlho táto dráma jezickej komunity e, by mala byť prežívaná na na, na televíziách alebo vlastne v dokumentoch našich eh, televízií je neuveriteľné, že um, tieto vysoké počty detí a žien sa stali obeťami uh, Daešu, islamského štátu. Všetky tie ženy, všetky tie osoby, ktoré boli zabité, um, ktoré boli uh, vyvraždené, uh, všetky tie rodiny, ktoré boli zrazené na kolena ekonomickými problémami a nedostatkom spravodlivosti. Um, dnes už ale môžeme povedať niečo, čo dokážeme spraviť, čo sme urobili. Táto cena je prvým dôležitým krokom, ktorý dáva viditeľnosť, medzárodnú pozornosť vašemu príbehu, vašej komunite ale treba si uvedomiť, že to nestačí. Je dôležité hľadať cestu k spravodlivosti. Tak, eh, ako to už povedali aj mnohí z ostatní kolegovia, aby sme dokázali hľadať eh, riešenie nespravodlivosti spoločnými prostriedkami, tak aby sme všetky zločiny proti ľudskosti dokázali, tých, ktorí sú zodpovední za zločiny proti ľudskosti, postavili pre zodpovednosť aby sme dokázali mobilizovať všetky medzinárodné nástroje, ktoré môžeme mobilizovať. A potom je to otázka aj možnosti návratu, obnovy eh, vašej domov domoviny. Treba povedať, že na to ešte ani nedokážete pomyslieť, ale poznám tie podmienky, o ktorých hovoríme a práve preto to najdôležitejšie, čo by sme mali zabezpečiť, je možnosť návratu k normálnosti, návratu k slobode a návratu e, k úsmevu pre deti e, zo sinžaru. A to je naozaj veľmi dôležité E, práve to musíme ako parlament neustále upozorňovať, na to musíme e, upozorňovať pozornosť našich vlád, pretože bez vôle e, politikov nebude mier, nebude pokoj, nebude návrat pre vašu komunitu a práve preto vám chcem poďakovať. Ďakujem, že ste tu, ďakujem, že bojujete v mene všetkých tých ostatných obetí, ktoré nemôžu sa vrátiť, ktoré nemôžu um, kráčať tou cestou, ktorou ste ešte kráčali vy. A práve preto ehm, musíme uh, pokračovať v vašom svedectve voči barbarstvám, ktoré nemajú žiadne odôvodnenie. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Lorenzo Rebeka za skupinu NF, nech sa páči. Ďakujem pekne, dámy a páni, vážení hostia. Dnešné stretnutie je naozaj e, významné. Ide o niečo viac než jedno slávnostné odovzdanie ceny Sacharová cena. E, je záležitosťou, ktorej majú všetky poslance Európskeho parlamentu v otázkach ľudských práv. Preto chcem oceniť to, že v roku 2016 získala aj toto ocenenie pani Nadia Murat a pani Lamia Hažibašar. Váš boj zdôrazňuje jeden z najzávažnejších problémov, ktorý v súčasnosti existuje, otroctvo a obchod s ľudskými bytostiami. Existovalo to síce vždy, ale veľmi dlho západné spoločnosti ignorovali tento problém alebo ho podsaďovali Európania. Si mysleli, že civilizácia a humanizmus prídu sami od seba bez toho, aby sme sa museli za to zasadiť. V 21. storočí pritom ešte stále vidíme okolo nás terorizmus, hororové činy, ktoré sa, sa čoraz viac zintenzívňujú. Vraždy, znásilňovania a únosy, zotročovanie, toto všetko prebieha v mene náboženského fundamentalizmu, ale dnes sa už nehovorí o boji medzi náboženstvami, ale medzi civilizáciami. Ide o barbarstvo. A v tomto boji jednoduchí ľudia, mieroviní ľudia sa stávajú obeťami. Pani Nadia Murat a Lamia Hažibačar sú hrdinkami. Sú to symboly boja za humanitu a za ľudskosť. Myslím si, že nikto by nechcel zaplatiť takú cenu za svoju slobodu, ako ste museli zaplatiť vy. Takých ako vy je ešte 100 e, tisíce, ba mnoho ešte viac e, rôznych žien, ktoré žijú v rôznych regiónoch sveta a sú obeťami obchodu s ľudskými bytostiami, otrovstva, ktoré musia trpieť. Musíme túto e, pliagu zastaviť. Myslím si, že na to máme dostatočnú silu a najmä je našou povinnosťou zanechať našim deťom lepší svet. Isté, že zlo sa nedá poraziť útekom či ľahostajnosťou, pretože vojna e, nemá žiadne pravidlá, nemá, neuznáva žiadne hodnoty, uznáva len násilie a platí tam jediné pravidlo a to pravidlo silnejšieho. Nemusíme byť e, príliš mudrí, aby sme e, jasne zistili, že zotročovanie násilie pretrváva tam, kde nadalej pretrvávajú ozbrojené konflikty. Európa nesie obrovskú zodpovednosť. Mnoho z týchto konfliktov pochádza možno ešte z koloniálnych čias, Iné vznikli z chamtivých ekonomických záujmov či cynických geopolitických dôvodov. Je však dôležité konať rýchlo, aby všetky tieto vojny, aj terorizmus sme dokázali zastaviť. Nebude to jednoduché, ale je to jediný spôsob, ako to dosiahnuť. Na boisku, kde sú ľudia a zbranie, je jasné, že sa bude bojovať, až kým nepadne posledný pešiak, ale musíme skôr alebo neskôr sa vzdať zbraní. Musíme e, obnoviť školy, nemocnice, knižnice. Európa môže byť významným aktérom v boji proti vojne. Súčasťou kresťanstva je aj zaistenie mieru. Myslím si, že Európa by sa mala viac zasadiť za tento mier. Chceme zablahoželať eh, týmto dvom hrdinkám, chcem ich oceniť, ale musíme sa snažiť, aby sa to už nikdy viac nezopakovalo. Vážení kolegovia, sú tu štyria ďalší poslanci, ktorí si žiadali priestor pre vystúpenie, piati, a nás vrátila, takže bude to musieť byť veľmi stručné, pretože ešte sa vypošuje pána Džemileva. Takže pani Bestaril, nech sa páči. A potom pán Weidenhose. Oops, thank you. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že všetky ceny Sacharovo sú, Sacharové ceny sú e, zaslúžené. Nie niekto, kto si ju zaslúži viac, niekto, kto si zaslúži menej, ale v tomto prípade je to mimoriadne zaslúžené, pretože po tom, čo sme počuli, to sú naozaj dve mimoriadné ženy. Ženy, ktoré boli znásilňované, ponižované a zotročené Daešom. A by ste nám poďakovali za našu prítomnosť, za náš čas a ja chcem povedať, že neexistuje lepšie miesto na svete, kde by som mohla byť než tu. Ďakovať vám za to, čo ste urobili a za to, čo naďalej robíte. Je to slovo, ktoré slovo sa hovorí príliš často, ale to je mm, vlastne schopnosť z tragédie urobiť čosi pozitívne, niečo, čo povzvihne ostatných a pomôže prežiť nielen vám, ale aj tým ostatným, aby sa dokázali obete znova postaviť na vlastné nohy a aby dokázali vlastne nasadiť schopnosti, ktoré majú, tak aby, ne, aby zabránili ďalšiemu e, násiliu a ďalším e, zraneniam, ďalšiemu ubližovaniu. Myslím si, že e, najväčší zločin je zločin terorizmu a preto vidíme, že za ich zločiny vlastne nie je žiadne potrestanie. Oni sa chvália svojimi zločinmi a chvastajú sa tým, čo robia. A nie, nie, je to beztrestné a preto by sme mali oveľa väčšiu pozornosť dávať obetiam a nie teroristom. A to je možná chyba, ktorú robia médiá, že tak pozorne a tak dôsledne sledujú teroristov, ale nevenujú pozornosť tým obetiam. Celé roky schvalujeme rôzne uznesenia o menšinách, o, o prenasledovaní kresťanov v rôznych častiach sveta, ale naozaj to vyžaduje aj konkrétne kroky, tak aby sme dokázali účinnejšie chrániť tých, eh, ktorí boli, eh, ktorí boli obratí o všetko vrátane eh, svojej slobody. Práve preto by sme mali pomáhať ľuďom v akomkoľvek mieste sveta, aj, na, aj v Iraku, aj inde, všade tam, kde terorizmus popiera práva na, na slobodu, právo na dôstojnosť a právo na šťastie. Ďakujem pekne. Um, Teraz pán Weidenhozer. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, aj v mene skupiny priateľov eh, jezidskej komunity v Európskom parlamente sa chcem poďakovať obom našim hostkám, nositeľkám ceny. Chcem sa poďakovať aj kolegom za podporu. Dúfam, že aj naďalej eh, nás budete podporovať, eh, možno aj vo väčšom počte. Ešte si spomínam veľmi presne, keď sme tu presne v tejto sále v mene našej politickej skupiny predložili tento návrh na vašu nomináciu a keď som ukončil svoju prezentáciu, dostal som textovú správu a dozvedel som sa, že som sa stal starým otcom malého chlapčeka. Veľmi ma to vtedy pohlo, že utrpenie a radosť dokážu byť tak úzko prepojené Myslím si, že to bolo veľmi dobré znamenie, že napokon sa ukázalo, že veci sa eh, dokážu eh, pohnúť aj eh, pozitívnym smerom. V auguste 2014 som sa mal možnosť oboznámiť sa s históriou vývoja jezickej komunity. Ide o dlhodobý vývoj, neustále utrpenie prenasledovania, opätovného nového začiatku. Denodenne sa nad tým zamýšľam. Myslím si, že je našou povinnosťou pomôcť týmto ľuďom, aby sa mohli vrátiť do svojej domoviny, aby získali právo na autonómiu, či samozprávu, či akokoľvek to už chceme nazvať, aby mali možnosť pokračovať v živote tam, kde si to želajú, pretože sú to naši bratia kresťania, ktoré už tisícky rokov sú na úteku. Ja som pred niekoľkými týždňami bol v Grécku, kde jezidovia až donedávna museli žiť v stanoch, ktoré boli pokryté snehom po tých mnohých prenasledovaniach a v Európe e, na mnohých miestach e, e, sú už dobre integrovaní, napríklad v Dolnom Sasku. Máme takýto pozitívny príklad. A na týchto miestach sú ľudia ochotní pomôcť svojim spolobčanom Žiaľ, ešte nie je dostatok miest dispozícii na prijatie všetkých týchto ľudí, ktorí potrebujú e, podporu a ochranu. Preto chcem požiadať, aby aj ostatné európske krajiny, ako napríklad Badensko a Württembersko, aby e, nasledovali aj ďalšie. E, musíme dotiahnuť dokonca aj balík trestného súdu. Musíme sa snažiť postaviť zodpovedných pre spravodlivosť. Tiež sa však musíme snažiť o zmierenie, aj keď to dnes možno znie dosť ťažko predstaviteľné. Musíme sa snažiť naozaj o zmierenie. Bez toho totiž pokoj nedosiahneme. Keď som sa s vami prvýkrát stretol, e, e, popisovali ste mi, ako vás uniesli. A povedali ste mi vtedy, že predtým, ako vás uniesli, že ste sa chceli stať učiteľkou. Dúfam, že sa vám e, podarí stať sa učiteľkou a že budete môcť šíriť posolstvo dobrej zvesti aj u ostatných jezidov. Ďakujem pekne. Dal som, vám trochu viac, dal som vám trochu viac priestoru, lebo vy ste boli človek, ktorý navrhol tieto dve laureátky na cenu a ste naozaj človek, ktorý najlepšie pozná príbehy utečencov prichádzajúcich do Európy. A toto sú naozaj dva príklady e, ľudí, ktorí dokázali z tejto podpory vyťahnuť veľa. Ďakujem pekne. Ďalší poslanec. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedníčka. Rovnako aj ja by som rád privítal dve laureátky. Vítajte v Európskom parlamente. A ďakujem pekne za to, že ste povedali váš príbeh s odvahou, s dôstojnosťou a že všetci teraz oveľa lepšie poznáme eh, tie hrôzostrašné skúsenosti, ktorými ste si prešli. Mal som tú poctu, že som mohol začať alebo teda spustiť konanie eh, o vytvorení uznesenia eh, z tohoto roka, ktoré definovalo zverstva a prenasledovanie voči jezitom a kresťanom ako genocídu. A bol to, naozaj, bol to naozaj historické uznesenie, pretože to bolo poprvýkrát, keď tento parlament eh, pomenoval prebiehajúcu genocídu. A po vlastne uznaní týchto skutkov genocídu v tomto parlamente nasledovali aj ďalšie parlamenty. Napríklad sa pridala Dolná snemovňa z Veľkej Británie, Austrálsky parlament, rovnako ako aj snemovňa reprezentantov a senát v americkom kongrese, kongrese dokonca aj Bielý dom pokračoval a odkazoval na práve to uznesenie, ktoré sme my schválili v Európskom parlamente. Takže toto je naozaj je veľmi dôležité, veľmi závažné a Eh, som veľmi hrdý, že môžem povedať, že vždy, keď som bol v Iraku trikrát počas posledných 15 mesiacov, tak eh, ľudia veľmi dobre vedia o tom uznesení, ktoré sme schválili tu v parlamente a ja chápem, že to naozaj pre nich znamená veľmi veľa, že to znamená veľa pre obete tejto genocídy, že takto pomenovali tieto skutky. Rovnako viem, že musíme povedať to, že nemôžeme toto prestať, eh, pretože musíme robiť o mnoho viac aby sme umožnili vám, vášmu náhradu, ale aj kresťanom, a, a musíme pomôcť získať naspäť svoju domovinu. A za európsku stranu si berieme zodpovednosť e, za to, aby sme to dokázali uľahčiť, aby sme to dokázali umožniť. Ja som naozaj veľmi rád, že máme si širokú politickú väčšinu, keď hovoríme o podpore autonómneho regiónu e, v, v, v Siniarskej oblasti a takisto aj v oblasti Talafaru v Iraku. Takže naozaj potrebujeme na tomto pracovať a môžem vám slúbiť a môžem vás uistiť, že naša práca nekončí, budeme ďalej pokračovať, až kým vy nebudete môcť e, spokojne sa vrátiť alebo pokojne sa vrátiť do vašej domoviny. Ďakujem pekne, ďakujem za to, že ste tu dnes večer s nami. Um, Anne Gomes. Gomes, nech sa páči. Ďakujem pekne Lamia, ďakujem pekne Nadia, ďakujem pekne vám, pán Džemilev. Ďakujem za vaše naozaj skvelé príklady boja. To, že sa nikdy nevzdávate aj napriek tomu všetkému, čím ste si prešli. Chcem len poznamenať, že Nadia hovorila aj poďakovala štátu Badensko-Württembersko v Nemecku za podporu tohoto programu, ktorý umožnil, že boli zachránené aj oni, aj mnoho iných žien a detí a umožnili im e, vlastne získať akúsi priestor pre zotavenie, pre, e, pre spamätanie sa z toho, že sa stalo. A pýtam sa, že prečo Bádnecko-Württembersko, ale nie Európska únia? Potom ako že Nať, e, Cornelia, Mária Deschake a ďalšími sme spoločne navštívili Irak, Severný Irak v januári 2015 a my sme hovorili o, o tejto otázke. A toto sme sa spýtali aj vysokej zástupkyne pani Mogherini, prečo takýto program je urobila celá Európska únia, aby sme zachránili ženy a deti, ktoré sú stále v rukách Daešu. Tak, aby sme im pomohli sa vyliečiť vysporiadať sa s tou traumou, cez ktorú si prešli, ktorú zažili. Prečo Európska únia, prečo celé štáty Európskej únie, ktoré sú oveľa viac zapojené do vojenskej pomoci pešmergom, prečo nekoordinujú svoje aktivity? Prečo nekoordinujú a zabezpečujú aj to, aby napríklad Sinjar nebol obnovený a prečo tam nie je zabezpečená tá bezpečnosť, ktorá je nevyhnutná pre ľudí, aby sa dokázali vrátiť a mohli žiť naspäť vo svojej domovine. Prečo Európska únia nie je hlasnejšia otázka, ktorá hovorí o spravodlivosti. Prečo nehovoríme o tom, že to chceme eh, odoslať celé na Medzárodný trestný tribunál a eh, osobitnému vyšetrovateľovi, keď hovoríme o takýchto zločinoch proti ľudskosti keď akceptujeme to, že jeziti boli obeťami genocídy, nemali by dosať prioritu, najmä sa toho aj boli negatívne diskriminovaní, ako tomu je dnes. A to som naozaj videla aj s Jožefom nedávno, napríklad v prípade e, táborov v Grécku. Toto sú naozaj veľmi dôležité otázky a to sa musíme naozaj pýtať e, pred e, týmito odvážnymi ženami, ktoré tu dnes stoja nielen ako obete genocidy, ale ako neuveriteľne inšpirujúce bojovničky za svoju komunitu, za svoj národ, za jezickú komunitu, za ľudí v Iraku, za všetky ženy, ktoré bojujú a za celé ľudstvo. Ďakujem pekne. Thank you. Last but not least. Uh, ďakujem. Ďalší poslanec. Pán Arne Lic, ďakujem pekne. Srdečná vďaka za vašu odvahu. Uh, to patrí obom nositeľkám ocenenia. Odvahu, ktorú ste priniesli, ktorú stelesňujete, same pre seba, ale aj pre tisícky ďalších žien a detí, ktoré sú e, v podobnej situácii. Je dobrou tradíciou v Európskom parlamente udeľovať e, Sacharovú cenu a, a následne potom sledovať aj ďalší vývoj e, situácie nositeľom, nositeľov tejto ceny. Myslím, že by sme eh, sa naozaj eh, vo vašom prípade rozhodne mali zhostiť tejto našej eh, úlohy. Mali by sme vám pomôcť snažiť sa presadiť, aby čoraz viac európskych krajín pomohlo vašej komunite jezidov. Chcem sa poďakovať pani Lochbiller za to, čo spomenula, aby sme vyzvali aj vládu, aby E, pristúpila k e, dohode o medzinárodnom trestnom e, tribunále. Viacero štátov tiež musí urobiť podobný krok tak aby bol posilnený mandát Medzinárodného trestného tribunálu v prospech všetkých eh, žien, ktoré eh, boli znásilnené, prenasledované. Musíme sa snažiť efektívnejšie využiť eh, tento nástroj medzinárodného práva a musíme sa snažiť ho presadiť v praxi. Teda ešte raz srdečná vďaka za vašu odvahu a ostaňte rovnako silné aj naďalej. Budete túto silu totiž potrebovať. Thank you. Thank you, Ďakujem. Chceme, aby ste boli silné, chceme vám dodať silu, chceme podporovať vašu prácu a chceme, aby ste vedeli, že sme na vašej strane. Ak budete niečo potrebovať, tak nám to v každom prípade dajte na vedomie. Kto chcete prehovoriť ako prvý? Nadia? اسمع منون مش هرياكي شوي بيفتي هەریەکی که رای خۆ سەروی تشتی دای. Chcela by som všetkým rečníkom, ktorí sa dnes vyjadrili, poďakovať. E, Whatever you all said, whether us všetko, e, čo ste povedali, to sú veci, ktoré sa stali. A skutočne potrebujeme tú pomoc, o ktorej ste hovorili. Čím skôr to príde, tým lepšie. V opačnom prípade budú ľudia naďalej vystavené nespravodlivosti. بيداك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 veci, e, ktoré nás e, presahovali a práve preto sme veľmi radi, že môžeme žiadať o vašu podporu. Ďakujem. Damian. I would like to thank you all for Chcela by som všetkým poďakovať za to, že hovoria o tejto dôležitej otázke. Vaše nábrohy by sa mali realizovať. Ľudia už čakajú roky na pomoc a dlhšie to možno nevydržia. And it's not easy. Pre ľudí nie je jednoduché žiť v takýchto podmienkach roky. Nevzdáme sa a budeme v tejto kampani a v tejto práci pokračovať. E, e, a dúfam, že aj vy zrýchlite prácu na vytváraní bezpečných zón, lebo už teraz je neskoro. Daesh chcel, aby sme zmizli z povrchu zemského, ale ja slúbujem, že my budeme naďalej existovať a bojovať. Ďakujem vám. Thank you. Ďakujem. Pani Valenciano by chcela na zámer tejto časti povedať niekoľko slov a potom bude hovoriť pán Žemile. Myslím, že už bolo povedané asi všetko a všetci kolegovia naozaj vyjadrili jednoznačnú podporu a to je podpora mnohých občanov, obrovského počtu európskych eh, občanov voči vášmu eh, boju a Naozaj e, sme tu dnes e, taká malá časť, e, malá, mali zástupcovia stoviek tisícov Európanov a naozaj môžete vedieť, že prostredníctvom nás sú tieto stovky tisícov Európanov za vami a môžeme vám vyjadriť našu podporu a pracovať na tom, aby sme dokázali skutočne oslobodiť ženy a deti jezického národa. Um, th- thank you very much. Ďakujem vám za tieto slova podpory. A teraz, kolegyne a kolegovia, my sme dali ten, tohto ročné ceny týmto dvom laureátkam, ale treba povedať, že je vždy ťažké vybrať toho, kto bude odmenený. Máme tu ďalších finalistov, pána Džamileva, ktorý celý život bojuje za ľudské práva, za spravodlivosť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 vážení poslanci. Už tu odznelo, že som jedným z finalistov tohto ročnej Sacharovovej ceny, ale bohužiaľ vo svete je dnes toľko bezprávia a nespravodlivosti, že už len to, že som bol nominovaný a stal sa jedným z troch finalistov, ma veľmi vzprúžilo, dalo mi e, obrovskú energiu ako zástupcovi krymských Tatárov e, a dalo mi ďalšiu odvahu bojovať proti ruskej okupácii Krymu. Keď sa pozriem na zoznam nominovaných kandidátov, myslím, že by bolo spravodlivé dať túto cenu Elchamu Tochte, ktorého čínsky komunistický režim odsúdil na doživotie, pretože bojoval za ľudské práva svojho ľudu. Ale tieto odvážne ženy, Nadia Muráta Lamia Haji Bashar, sa postavili tým zločincom, ktorí sa tvária, že sú muslimami, moslimami, ale v skutočnosti len poškodzujú mm, celý moslimský svet. Som teda rád, že táto cena im bola udelená, že je to cena, ktorá nesie meno veľkého humanistu a môjho priateľa, ktorý bojoval proti komunizmu. Bol to človek, ktorý veľmi podporoval môj ľud, aby sa mohli vrátiť na Krym a zachránil mi život, oslobodil ma totiž z väzenia. Tento človek bol Andrej Sacharov a ja som veľmi rád, že túto cenu získali tieto dve odvážne ženy, Nadia Murat, Lania Haji Bašár ktoré sa postavili proti teroristom páchajúcim hrozné zločiny. Nie sú to moslimovia, robia zločiny proti, e, proti islámu. Ďakujem vám, že ste tu a ďakujem za to, že existujete. You for for Ďakujem aj vám za to, že ste prišli, pán Džemilev. Vy už eh, bojujete mnoho rokov, ale my musíme v tomto boji ďalej pokračovať. Kolegyne a kolegovia, už nemáme veľa času, takže ak si niekto želá vyjadriť sa, máme ešte chvíľu. Takže ak niekto ešte chce niečo povedať, prosím, pani podpredsednička, prosím, chcem len niekoľko oznámení teraz urobiť výbor e, pre spoluprácu s, e, medzi EÚ a Ruskom e, o pol druhé v piatok až do štvrť na štyri bude mať stretnutie v útorok bude stretnutie delegácie parlamentného výboru EÚ Turecko od pol štvrtej do pol piatej, potom stretnutie delegácie pre Irak o, v stredu od 4. do 5.30 a e, počas zasadnutia irackej e, e, delegácie bude prítomná aj Nadia Nurát a potom bude výmena názorov s pánom Dindarom a pánom Džamilevom. Takže tí, ktorí by chceli vyjadriť svoje názory, bude, budú mať tí, ktorí budú chcieť vyjadriť svoje názory, budú mať dostatok e, priestoru pri tejto príležitosti. Myslím, že to je jasné, ale pozerám sa na hodinky a vidím, že už je neskoro, tlmočníci budú musieť odísť, takže budete mať, e, kolegyňa a kolegovia, ďalšiu príležitosť stretnúť sa s e, našimi dvoma laureátkami a ďalšími kandidátmi pri ďalšej príležitosti. Lami, aby ste hovorili o humanitárnej pomoci pre vašu komunitu a náš výbor je gestorským výborom pre tieto otázky v parlamente pani Besera e, a ďalší kolegovia aj z výboru e, pre rozvoj. Myslím, že e, na budúci rok otvoria otázku tejto podpory a potom je tu otázka pod, situácie utečencov v Grécku. Enrique Guerrero je stálym spravodajcom pre humanitárnu podporu a, a venuje sa tomu s cieľom zabezpečiť, aby situácia utečencov v rámci Európskej únie sa zlepšovala. Vy ste Lamia hovorili aj o tom, že deti nemajú prístup k vzdelávaniu. Toto je takisto jedna z priorít nášho výboru, takže sa tým takisto budeme zaoberať. Kolegyňa a kolegovia, budete mať eh, možnosť stretnúť sa s laurátmi opäť. Ja som veľmi rada, že získali túto cenu. Budeme naďalej pracovať aby sme ich mohli podporiť. Tá cena samozrejme týmto dňom nekončí. Minulý rok túto cenu e, získal e, Minulý rok získal cenu pán Badawi, ešte stále je v Iraku v obezení, my sme ale v kontakte s jeho právnikmi a takýmto spôsobom sa mu snažíme pomôcť. A to je vlastne to, čo nadvezuje na udelenie takejto ceny. Takže ide nám o to, aby sme vás mohli podporiť aj po zajtrajšom udelení ceny a aj v budúcnosti. Takže ďakujem vám, že ste prišli a tešíme sa na spoluprácu s vami v oblasti e, spravodlivosti a podpory vašich e, ľudí. Ďakujem.